morning, everybody. Uh, we are... Takže dobré ráno, kolegyne, kolegovia. Začneme. No a chcela by som vás požiadať, aby ste súhlasili s tým, že pred hlasovaním dnes eh, príjmeme a musíme prijať korigendum programu Creative Europe. Až potom sa tom, o tom budem môcť hlasovať na pléne. Takže ešte predtým, než prejdem programu, poviem, o čo ide. Chcem, aby bol prijatý tento jeden bod. Technické korrigendum programu Creative Europe. Je niekto proti? Nie? Dobre, ďakujem pekne. Zápisnice za posledných zasadnutí z 20. januára, 6. februára, 12. 13. februára ten máte vo svojich eh, podkladoch. No a navrhujem, ako zvyčajne, aby to bolo prijaté, alebo že to bude prijaté, keď v priebehu mne nedáte signál. Tlmočenie dnes eh, nemáme do bulharčiny, češtiny, malčtiny, portugalčiny, slovinčiny a jazykov pobalských krajín. Všetky ostatné eh, jazyky máme dnes k dispozícii. A teraz bod 3a čo sme práve doplnili sekretariáta, vám všetky minulý týždeň napísal a vysvetlil, že rada nám dala návrh na korigendum k článku 24.6 programu nariadenia Creative Europe. Navrhuje sa tu, eh, aby nesprávnu referenciu podľa článku 132 k rozpočtového poriadku sme nahradili správnou referenciou v súlade s článkom 130 K1 rozpočtového poriadku nahradili. Takže tak ako Stino Zolta správne myslel, tak my na výbore sme mali správnu referenciu. No a právnici nahradili no referenciou odvolávkou. Teraz právnici to musia zmeniť a náš text, no a to znamená, musia priznať, že urobili niečo nesprávne, takže v súlade s článkom 130 to musí byť uvedené v návrhu nariadenia, pretože inak Creative Europe môže vypísaný. Má niekto niečo proti? Budeme tam hlasovať elektronicky, alebo ste všetci za. Tak všetci myslíte, že keďže sme mali taký tak pravdu, tak to teraz uznali. Dobre, ďakujem pekne, to korigendum je prijaté a dúfam, že Creative Europe bude fungovať. No a prejdeme k ďalšiemu bodu hlasovania číslo 4, nové technológie a otvorené vzdelávacie zdroje. Katalin Sorin Ivan bol spravodajca. Je to jedno jediné hlasovanie, ktoré nás dnes čaká. No a Ivan, ak chcete, tak nám niečo povedzte ešte. Katalín, chcete niečo povedať? Nech sa páči. Ďakujem pekne. Nož, predložili sme pozmejúce návrhy a som povedať, že sme s tými spravodajcami eh, vynikajúco spolupracovali zo všetkých politických skupín. Správa je vynikajúca No rozpravy boli konštruktívne, takže v podstate ne, neobjavili sa žiadne prekážky pri pracovaní správy, kompromis všetci prijali, no a preto je to správa, ktorá je vydarená, no a preto by som chcel všetkým poďakovať za spoluprácu. Ďakujem. Ďakujem pekne, Katalín. No a dúfam, že môžeme prejsť k hlasovaniu. Prosím, pripravte si hlasovacie kartičky, pretože je to trochu komplikovanejšie. Pretože také jednoduché, ako to opísal Katalín, to určite také jednoduché to určite nebude. Je to pár kontroverzných bodov. No a preto si to budeme overovať elektronicky. Každý má svoju kartičku, dobre. Takže začneme pozmeňujúcim návrhom 22. Kto je za? Proti? No ešte nemôžu byť všetci za ani proti. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí 23 za. Proti? Zdržali sa. To si overíme. Poprvýkrát hlasovanie je otvorené. Mne to nefunguje. Yeah. is closed. Hlasovanie je ukončené. 11 9 zamietnuté. Teraz 24 za. Proti zdržali sa prijatí. 25 za. Proti zdržali sa prijatí. Kompromis 1 za. Proti zdržali sa prijatí. 34 za. Proti zdržali sa prijatí. 35 za, proti, zdržali sa prijatí. 36 za, proti, zdržali sa kontrola, hlasovanie je otvorené. Pozmeňujúcu návrhu 36. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. 38 za proti, zdržali sa prijatí. 40 za, proti, zdržali sa prijatí. 41 za, takže 43, dobre, 43 za, proti, zdržali sa kontrola, hlasovanie je otvorené o pozmeňujúcom návrhu 43. Hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté. 44 za, proti, zdržali sa. Tak ešte raz. Hlasujeme. 44, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. 14 k 1, 14 k 8, teda 45 za, proti, zdržali sa, kontrola hlasovanie otvorené. Vote is closed. Hlasovanie je ukončené. Zase 14 k 8 prijaté. 46 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 2 za. Proti zdržali sa prijatí. A prejdeme 53 za, proti, zdržali sa prijatí. 54 za, proti, zdržali sa pri, zamietnutí. 55 za, proti, zdržali sa prijatí. 56 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí 61 za, proti, zdržali sa kontrola. Hlasovanie je otvorené, hlasovanie je ukončené, 9 14 zamietnutý. 62 za, delené hlasovanie po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť za, proti, zdržali sa kontrola hlasovania otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. 12 k 9, to bolo prijaté. 63. 63, dobre za. Proti. Zdržali sa prijatí. 64 za. Proti. Zdržali sa. Kontrola. Hlasovanie otvorené. 64. Hlasovanie ukončené. To je môj pozmeňujúci návrh. takú len, už dobre. Takže 12 10 prijaté. 65 e, za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijatý. 72 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. 73 za, proti, zdržali sa, prijatý. 74 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí. 78 za, proti, zdržali sa prijatí. 79 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 81 a 82 za, proti, zdržali sa prijaté. 80 za. Dobre, 83 za. Proti zdroli sa prijatí. 84 za. Proti zdržali sa. Kontrola hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. 10 k 12, bolo to zamietnuté. Aj na teba som nezarátala. No, bolo by to 10 k 13, dobre. 85 za, proti, zdržali sa prijatí. 86 za, proti, zdržali sa prijatí. 87 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 88 za, proti, zdržali sa prijatí. 89 za, proti, zdržali sa prijatí. 90 za, proti, zdržali sa prijatí. 92 za, proti, zdržali sa prijatí. 93 za, proti, zdržali sa kontrola hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené. 10, 12 zamietnuté, 94 za, proti, zdržali sa, prijatí, 95 za, proti, zdržali sa, prijatí, 96 za, proti, zdržali sa, prijatí, 98 za, proti, zdržali sa, prijatí, 99 za, proti, zdržali sa, prijatí, 100 za, proti, zdržali sa, prijatí, zamietnutý. 101 za, proti, zdržali sa, prijatý. 102 za, proti, zdržali sa, prijatý. 103 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 105 za, proti, zdržali sa, prijatý. 104 za, takže dobre, 107 za, proti, zdržali sa prijatí. 108 za, proti, zdržali sa prijatí. 109 za, proti, zdržali sa prijatí. 110 za, proti, proti, 110 za, proti, zdržali sa prijatí. 111 za, proti, zdržali sa prijatí. 113 za, proti 112. Enthaltung angenommen. 113 dafür, dagegen, Enthaltung. 114 za, proti, zdržali sa, prijatý. 115 za, proti, zdržali sa, prijatý. 116 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, prijatý. 120 za, proti, zdržali sa, prijatý. 121 za, proti, zdržali sa, prijatý. 122 za, proti, zdržali sa, prijatý. 123 za, proti, zdržali sa, prijatý. 124 za, proti, kontrola, hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené, bolo to zamietnuté. 125 za, proti, zdržali sa, prijatí. 126, to bolo identické, 127 za, proti, zdržali sa, prijatí. 128 za, proti, zdržali sa, prijatí. 129 za, proti, zdržali sa, prijatí. 130 za, proti, zdržali sa, prijatí. 131 za, proti, zdržali sa prijatí, 132 za, proti, zdržali sa prijatí, 133 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 134 za, proti, zdržali sa prijatí, 135 za, proti, zdržali sa prijatí, 136 za, proti, zdržali sa prijatí, 137 za, proti, zdržali sa prijatí. 138 za, proti, zdržali sa prijatí. 2 za, proti, zdržali sa prijatí. 3 za, proti, zdržali sa prijatí. 4 za, proti, zdržali sa prijatí. 5 za, proti, zdržali sa prijatí. 6 za, proti, zdržali sa pri, zamietnutí. To bolo zamietnuté. Niekto o tom pochybuje? Nie, dobre. 7 za. Šestku si overíme, 6. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. No, aj teraz. Čo si včera robil, áno. Dobre, 7 za, proti, zdržali sa, prijatí. 8 oddelené hlasovanie, prvá časť za, proti. Takže ešte raz za, proti, zdržali sa, prijatí. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatí. 9 za,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 proti zdržali sa prijatí, 18 za, proti zdržali sa prijatí, 19 za, proti zdržali sa prijatí, 20 za, proti zdržali sa prijatí, 21 za, proti zdržali sa prijatí, 1 za, proti zdržali sa prijatí. Dnes prejdeme k poslednému hlasovaniu v tomto volebnom období v tomto výbore. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie ukončené. 24 0 Katalín na konci volebného obdobia. No už, dobre, ďakujem veľmi pekne. No a teraz prechádzame k ďalšiemu bodu a budeme sa snažiť nájsť komisárku. Takže prosím, ostaňte tu. Treba prejaviť rešpekt komisárke. Neodchádzajte. Stay here! Koko by. Ach, das geht die alle fort hier. Piotr, Boris, Pago, unglaublich.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 Toto je naše posledné stretnutie s eh, komisárkou pre kultúru, médiá, vzdelávanie a šport. Eh, tešíme sa, Andrula, že si tu dnes eh, medzi nami spoločne a že by si mohla urobiť také zhrnutie za posledných 5 rokov. A ako som už povedala, a som to už povedala predtým, že za posledných 5 rokov a myslím si, že ešte aj predtým, Komisia poskytla veľmi veľa um, stimulov z hľadiska toho, čo sa teda dá e, v rámci zmluv zabezpečiť a poskytnúť. E, komisia e, naozaj veľmi veľa vecí presadila. Niektoré veci ešte čakajú na presadenie, ale chcela by som poďakovať Andruli aj ostatným jej kolegom, že naozaj mali sme veľmi dobrú spoluprácu a rôzne odporúčania E, ktoré e, dúfame, že potom pretavia do, e, do, že sa teda presadia. Takže, pani komisárka, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, Doris, a prajem dobrý deň kolegom. Pre mňa veľkým potešením dostať takúto poslednú príležitosť vystúpiť vo vašom výbore. Na úvod by som sa vám chcela poďakovať naozaj každému z vás za dobrú spoluprácu za posledné 4 roky to bolo Doris. 4, nie 5. 5? Pre nás neskôr. Pre nás to boli 4 roky. Niekde v strede, dobre. Takže práve vďaka vašej podpore sa nám spolu podarilo, ako ste povedali, dosiahnuť mnoho cieľov v oblasti vzdelávania, kultúry, mládeže a športu. Chcela by som upozorniť na, alebo pripomenúť také úspechy za posledných zo pár rokov. Samozrejme sa nám nepodarilo dosiahnuť všetko, čo sme chceli, ale všetci môžeme byť hrdí na tie politiky a nástroje, ktoré po nás zostanú. Za posledné 4 roky som sa snažila dostať vzdelávanie a kultúru do centra odozvy Európy na hlbokú krízu. Som presvedčená o tom, že práve naši ľudia a ich zručnosti zabezpečia inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, taký, aký ho všetci chceme. Neustále tvrdíme, že investície do vzdelávania musia naďalej pokračovať napriek konsolidácii verejných financií naozaj by sme e, z toho pokroku, ktorý sme dosiahli, e, mali nabrať viac odvahy, aby sme dosiahli cieľa vzdelávania do roku 2020. E, v roku 2012 takmer 36 mladých ľudí v Únii malo ukončené vysokoškolské vzdelávanie a získalo vedomosti a zručnosti E, ktoré im umožnia alebo zvýšia šance získať dobrú prácu. E, môžem vám povedať, že cieľ bol 40 e, Samozrejme, sme na ceste splniť ten cieľ 40 a dobehnúť našich medzinárodných partnerov. Takisto sme na ceste dosiahnutiu cieľa pre ukončené stroškolské vzdelanie. Počet študentov, ktorí nedokončia školu a končia ako nekvalifikovaní pracovníci. Tento počet klesá. V roku 2012 to pokleslo na 12,7% zo 14% a náš cieľ 10% alebo menej ako 10% do roku 2020 by sa nám malo podariť dosiahnuť. Samozrejme, to je dobrý pokrok, ale musíme zachovať ten hybný moment a dúfam, a som presvedčená o tom, že sa nám to podarí, pretože dnes viac ako kedykoľvek predtým je vzdelávanie v centre tvorby politiky na úrovni únie. To je asi najdôležitejšia pretávajúca zmena, ktorú sme zaznamenali za posledné roky. Dôležitejšia ako fakty a čísla. Pretože nie len, že sme zaviedli nové politiky a programy, ale konečne aj uznali, že Európa môže spraviť zmenu. Každý rok v rámci európskeho semestra, keď komisia pripraví odporúčania členským štátom, posilňujeme strategický význam vzdelávania a potrebu investovať a reformovať. Aby sme podporili reformné úsilie členských štátov a usmernili e, toto úsilie, máme veľmi špecifické politiky. Mám teraz na mysli nedávne oznámenie o, na tému premyslíme si vzdelávanie na novo, otvorme vzdelávanie a e, správme ho medzinárodne prístupné, pre všetkým vysoké školstvo. Podobne aj v kultúre, podľa mňa sme zmenili spôsob, akým hovoríme o odvetviach kultúry a kreatívnych odvetviach. Podarilo sa nám nájsť dobrú rovnováhu medzi na jednej strane skrytou hodnotou kultúry a jej základným princípom prístupom naš, e, prínosom k našej identite a na druhej strane e, hospodárskej úlohy sektora kultúry a jeho schopnosti e, presadzovať inovácie a tvoriť nové pracovné príležitosti. Ale poviem to jednoznačne. Dokonca a a aj v rámci toho, že umenie a kreatívne médiá sú globálne, digitalizované, je tu miesto pre zásah štátnej správy. Potrebujeme vychádzať z tých silných e, skúseností minulosti v kinematografii a vo vysielaní. Sami trhy o sebe jednoducho by nevytvorili tie fantastické filmy a televízne programy, ktoré máme na našom kontinente. Sami by to určite nezvládli. Diverzita, kvalita a nezávislosť obsahu financovaného z verejných prostriedkov je európskou hodnotou, ktorú sdílame my všetci a hrdo som ju obhajovala, určite aj vy. Pozrime sa teraz zbližšia na to, čo sme spravili za posledné roky. Začnem so vzdelávaním. V Európe prestrváva taký tvrdohlavý paradox. Na jednej strane je miera nezamestnanosti, ktorá je v niektorých, vo viacerých krajinách jednoducho nepriateľná. A všetci vieme, že naši mladí ľudia trpia týmto najviac. Ale potom na druhej strane máme asi 2 milióny voľných pracovných príležitostí v Európe a veľký počet zamestnávateľov, ktorý nemôže nájsť pracovníkov na trhu práce, ktorí by mali potrebné zručnosti. To je tzv. nesúlad zručnosti Ehm, na ktorý sme stále častejšie upozorňovaní. Z prognoz vieme, že do roku 2020 asi jedna tretina všetkých pracovných miest Európskej únie si bude vyžadovať ehm, vysoko kvalifikovaných pracovníkov. Dnes iba štvrtina celkových pracovných síl je patrične vzdelaná. Dosahuje túto úroveň kvalifikácie. A to je tá úloha, ktorá pred nami stojí keď som predstavovala stratégiu Premyslíme vzdelávanie na novo pred rokom, chcela som pomôcť našim členským štátom obstať v týchto výzvach. Zdôrazňovala som, nakoľko je súrne zrealizovať reformy na všetkých úrovniach vzdelávania, zabezpečiť správny mix základných a prierezových zručností na posilnenie zamestnateľnosti, e, vyvinúť nové metódy výuky a učenia sa a prijať nové prístupy k financovaniu a tvorbe partnerstiev. Ja by som sa chcela poďakovať vašej pani spravodajkyni e, Sečne Nevedialovej e, za jej správu na tému Premyslíme vzdelávanie na novo ktorej vychádza z rovnakého prístupu a ktorú túto správu parlament prijal v oktobri. Myslí, premyslíme Európ, e, vzdelávanie na novo znamená aj využívať nové technológie v triedach. Už teraz žijeme v digitálnej dobe, ale len nedávno sme začali sa hlbšie zamýšľať nad tým, čo to znamená e, v súvislosti s e, výukou. V septembri s podpredsedničkou komisie KRES sme predstavili novú iniciatívu Otvorenie vzdelávania. E, chcel by som sa poďakovať pánovi Ivanovi, spravodajcovi, za svoju správu, ktorú váš výbor prijal obrovskou väčšinou, tuším, dnes ráno. Minulý mesiac ministri školstva Európy prijali závery rady ktoré podporujú náš názor na to, že systém odbornej prípravy a vzdelávania nepodáva patričné výsledky a že musíme e, lepšie vybaviť mladých ľudí tú správnou kombináciou zručností. Vážení kolegovia, viem, že budete so mnou súhlasiť v tom, že keď hovoríme o zručnostiach, nestačí jednoducho rozšíriť vysoké školstvo. Musíme takisto zlepšiť kvalitu a relevantnosť výuky na všetkých úrovniach. Nie je to len otázka potreby vysoko kvalifikovaných pracovných síl. Predovšetkým potrebujeme, aby títo ľudia mali správne zručnosti. To znamená, že musíme povzbudzovať lepší vzťah medzi E, miestami, kde sa učí a miestami, kde sa pracuje. Európska aliancia pre odbornú prípravu, učňovskú prípravu, e, ktorú som rozbehla v Lani v lete s komisárom Andorom, je súčasťou e, európskeho úsilia zblížiť svet školstva so svetom práce. V lete som predstavila oznámenie o európskom vysokom školstve vo svete. To bola príležitosť zamysleť sa nad tým, ako EÚ môže pomôcť zabezpečiť internacionalizáciu vysokého školstva a inštitúcií vysokého školstva a zmodernizovať výuku a učenie sa? V máji spustíme nový multirozmerový nástroj e, zoraďovania univerzit do poradia. E, tak aby sme mali jasnejšiu predstavu o tom, ako vyzerajú naše vysoké školy. Existujúce hodnotenie stavia pre všetkým na výskume a nezohľadňuje diverzitu našich inštitúcií v celej Európe. Samozrejme, žiadne toto stanovanie poradenie je dokonalé a vždy je do určitej miery subjektívne, ale e, jednoducho takéto členie poradí tu vždy bolo, je a bude a malo by zohľadňovať kvalitu a relevantnosť. Konzorcium, ktoré má k dispozícii EU Multirank, e, začalo zber údajov o vyše viac ako 5000 inštitúcií po svete a začalo analyzovať výsledky. V júni grécke predsedníctvo zorganizuje konferenciu, na ktorej sa budú hodnotiť prvé výsledky a spustí sa prvé zostavovanie poradia. Samozrejme, máme nový program Erasmus+, ktorý nám pomôže zrealizovať všetky naše politiky. Doris, som ti veľmi vďačná, nielen tebe, ale aj tvojmu výboru, za pomoc pri dosiahnutí takého pozitívneho výsledku koncom minulého roka. Vďaka nášho kolektívnemu úsiliu môžeme teraz dať 4 miliónom ľudí príležitosť pracovať, študovať, odborne sa pripravovať a pracovať ako dobrovoľníci. Od teraz do roku 2024 milióny ľudí. A naozaj ten program posúvame na novú, vyššiu úroveň. Erasmus Plus je novým záväzkom voči našim mladým ľuďom. Ponúka im príležitosti, e, tak by sme ich vybavili zručnosťami, ktoré budú potrebovať vo svete, ktorý je stále viac mobilný a multikultúrny. Pomôže obohatiť našu lingvistickú rôznorodosť, financovať inovácie do výuky jazykov a podporovať regionálne a menšinové jazyky v Európe. Som vďačná pánovi Alfonsimu za správu ochran, o ochrane ohrozených jazykov z minulého roka. V našom novom programe chceme pomôcť modernizovať metódy vzdelávania a predmety a podporovať nové partnerstva e, medzi univerzitami, školami a svetom práce. Ako som už spomenala predtým, aby sme premostili ten súčasný nesúlad zručnosti medzi potrebami a existujúcimi zručnosťami. 125 tisíc škôl, zo skupení mladých, E, vysokoškolských, odborných inštitúcií a podnikov vytvoria partnerstva, budú spolupracovať v Európe. 150 tzv. vedomostných aliancií pomôže 1500 univerzitám a podnikom, aby inovovali metódu, metódy učenia. 150 aliancií sektorových zručností dá dohromady 2000 Inštitútov odborného vzdelávania a podnikov. A dôležité je aj to, že Erasmus Plus, plus e, vleje novú energiu do činnosti mládeže v čase vysokej nezamestnanosti mládeže. A e, počet mladých ľudí, ktoré nedoštudovali, je naozaj e, hrozivý. Viem, že niektorí ľudia boli skeptickí o tomto novom programe pre mládež, ale konečný výsledok je naozaj dobrý pre všetkých. Erasmus Plus zviditeľní výhody informálneho a neformálneho vzdelávania a získanie e, cenných zručností mimo tried v školách poskytne nové prostriedky na financovanie mládež, práce mládeže a dobrovoľníckej činnosti a ponúkne mladým ľuďom skúsenosti priamo z praxe v rámci účasti občanov a je to dôležitý systém pre dobrovoľníckú činnosť v Európe. Z týchto všetkých dôvodov by som chcela pripomenúť e, dôležitú prácu pána Papa Nikolau a poďakovať sa mu za správu o mládeže, ktorá bola schválená v Lani. Teraz k športu. Myslím si, že všetci sme to dopracovali na tom, aby sme vytvorili priestor pre šport v tomto novom programe a nepochybujme o význame tohto milníka. Po prvýkrát šport bude mať svoj vlastný riadny nástroj na financovanie v rozpočte Európskej únie. E, tu by som chcela sa poďakovať za všetku prácu na tejto téme, okrem iných aj pánovi Fisasovi za jeho správu o európskom rozmere v športe. A teraz prejdem na kultúru. E, tá viem, že vám je veľmi blízko, rovnako blízko vám ako aj mne. Tu sme predložili nové myšlienky, ktoré podporujú kreativitu, ktoré pomôžu vytvoriť prostredie, ktoré bude podporovať kultúrnu diverzitu, ktoré rozšíri publikum pre európske diela, ktoré bude stimulovať inovácie a podnikateľské aktivity. V stratégii, ktorú som predstavila na tému podpora kultúrneho a kreatívneho sektora, som zdôraznila, že kultúra má obrovský potenciál nie len v oblasti tvorby rastu a nových pracovných príležitostí, ale aj v oblasti budovania dôvery občanov v spoločný európsky projekt a v opätovnom vybudovaní dôvery našich spoločností a našich e, ekonomik. E, som vďačná za vašu silnú podporu tejto stratégii a špeciálne by som sa chcela poďakovať pani Sanchez Schmidt za jej naozaj hodnotné správy na túto tému. Samozrejme, náš úspech musí v plnom rozsahu využívať potenciál kultúry a to bude závisieť od našej schopnosti zabezpečiť udržateľné financie pre kreativitu a e, vo vytvorení regulačného prostredia, v ktorom budú môcť kultúrne a kreatívne sektory prekvitať. Európske hlavné mestá kultúry opäť potvrdzujú, opätovne potvrdzujú, že ak do dlhodobých stratégií rozvoja zakomponujeme kultúru a umenie, mesta a okolia miest môžu vytvárať nové pracovné príležitosti. Lepšie pochopenie tejto dynamiky nám pomôže pri budúcom plánovaní a rozhodovaní. Tu by som sa chcela poďakovať spravodajcovi pánovi Skúriovi za jeho správu o obnove európskych hlavných miest kultúry. Vaša podpora počas ťažkých rokovaní bola veľmi cenná a viem, že váš výbor schválil vo februári kompromis, ktorý umožní ukončiť rokovania. Takisto by som mala spomenúť aj označenie Európske dedičstvo, značku Európske dedičstvo, ktorá poznamenala začiatok môjho mandátu. Tu som sa chcela poďakovať pani Paliadeli konkrétne za jej prácu. A teraz vidíme prvé plody našej snahy. Na jar plánujem navrhnúť novú iniciatívu, ktorá bude skúmať to, ako kultúrne dedičstvo prispieva e, našich, našej spoločnosti a ekonomík a ako živý samotný európsky projekt. Našim cieľom je posilniť úlohu Európskej únie pri pochopení a ochrane kultúrneho dedičstva a začať diskusiu s členskými štátmi a s občianskou spoločnosťou o tom, ako najlepšie môžeme spolupracovať. A samozrejme, teraz sme spustili nový program Kreatívna Európa s rozpočtom takmer 1,5 miliard eur. To predstavuje 9-percentný nárast. Nezabúdajme ani na to, že 9-percentný nárast v časoch, keď európsky rozpočet sa zmenšil. Pretože veľmi často, ako viete, ľudia na to zabúdajú a povedia, no dobre, iba taký malý nárast ale je to nárast v čase, keď ostatné rozpočty sa znižovali. Vďaka vašej angažovanosti môžeme teraz podporiť viac európskych umelcov, e, tvorbu filmov, a preklady kníh môžeme podporiť náš kultúrny a kreatívny sektor a posilniť jeho medzinárodnú konkurenciu schopnosť a zároveň si zachovať našu rôznorodosť. Viac ako kedykoľvek predtým sa potrebujeme zamerať na podporu kultúrneho a kreatívneho sektora. Vyzvala som členské štáty a napísala som osobne všetkým ministrom e, pre rozvoj v rámci štrukturálnych fondov, aby podporili kultúru ako súčasť našej integrovanej stratégie regionálneho rozvoja. Tlačila som na nich, aby štrukturálne fondy podporovali aj inteligentné investície a aby boli v plnom rozsahu využité na jar Myslím si, že všetci chápeme, že dnes ako kedy, viac ako kedykoľvek predtým financovanie kultúrneho a kreatívneho sektora je veľkou výzvou. Ľudia, ktorí pracujú v kultúre, potrebujú finančné prostriedky z verejných a súkromných prostriedkov šité na mieru oba zdroje sú rovnako dôležité. A som vďačná za to, že vďaka vašej vytrvalosti máme teraz program, ktorý sa nazýva Kreatívna Európa, ktorý pomôže členským štátom obstať v týchto výzvach do budúcna. Naše snahy na zabezpečenie náležitého rozpočtu v čase krátenia rozpočtov svedčia o tom, že naozaj robíme to, čo hovoríme. Tu by som sa chcela poďakovať pani Kosta, ktorá ako spravodajkyňa nám pomohla dopracovať sa k dobrému výsledku. Takže, vážení kolegovia, ak ustúpime o krok zad a pozrieme sa na všetky tieto programy Erasmus+, Kreatívna Európa, Európske hlavné mesta kultúry, vidíme skutočnú ambíciu zrealizovať našu víziu víziu Európy, ktorá je otvorená, e, dôveryhodná a vie vybaviť mladých ľudí do života, do plnohodnotného života. Európa, ktorá je otvorená voči svojim občanom a susedom a otvorená voči svetu. V každom prípade je to vďaka ťažkej práci a angažovanosti tohto parlamentu, že sa nám podarilo dosiahnuť takéto slubné výsledky. Chcem sa vám všetkým opätovne poďakovať e, za to, že som dostala túto poslednú príležitosť podeliť sa s vami o svoje myšlienky a chcem sa poďakovať podpredsedničkám, pre všetkým pani Tripel a pani Lokegard, s ktorými som mala naozaj veľmi dobré vzťahy. Ale samozrejme, posledné slovo je vyhradené vašej pani predsedničke. Aby som sa chcela mimoriadne poďakovať tebe, Doris. Nemala som príležitosť včera večer, ale myslím si, že táto príležitosť dnes je lepšia. Tvoja kariéra v tomto parlamente a v tomto výbore zanechala pretrvávajúcu stopu v Európskej únie v mnohých, a mnohých najdôležitejších politikách Európskej únie. Môžeš byť hrdá na svoje dedičstvo a želám ti v budúcnosti veľa úspechov. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne. Milá Andrula, teraz by som otvorila priestor pre kolegov, pani Kamevert. Ďakujem pekne. Naozaj ďakujem pekne, pani komisárka, že ste nám opäť poskytli také vyčerpávajúce zhrnutie vlastne toho, čo sa tu udialo za 4,5, necelých 5 rokov. Ja by som trošku ale priviala trošku vody do vína, preto ste nám všetko tak pekne dnes tu vykreslili, ale ide o program Erasmus+. Plus aj program Creative Europe. My sme v tomto výbore e, naozaj venovali dostatok času, kým sa nám podarilo sa konečne dohodnúť e, s komisiou a dokázali sme komisiu presvedčiť, že toto, e, o čo nám ide, že je naozaj to možno, že lepšie a správnejšie. Nakoniec sa podarilo dosiahnuť aj dobré programy, to o tom určite nikto nepochybuje. 12. decembra sme schválili, e, predložený už aj e, návrh pre Erasmus Plus ešte v angličtine a dnes 15. E, marca či 18. marca ešte stále nie sú k dispozícii preklady do ostatných jazykov. Odvodila no, som sa z komisie, že už sa pracuje, že už je hotová francúzska a nemecká verzia a tieto verzie musia byť e, preverené príslušnými národnými agentúrami v Paríži a v Berlíne, aby sa to vecne preverilo. Ja si myslím, že na takúto úlohu vonkoncom nie je takáto agentúra určená, ale pretože to je dokument komisie, tak sa za ňou zodpovedá komisia a za 15 dní sa vraj možno dá počítať s tým, že by tieto dve jazykové verzie už boli oficiálne k dispozícii, ale že to ešte stále bude takému športovom charaktere a ostatné e, jazykové verzie, to zatiaľ nikto nevie povedať. A na otázku, že prečo to tak dlho trvá, lebo je to obrovský dokument a ten si vyžaduje množstvo kapacít. Nož pani komisárka, vy ste aj komisárkou za multijazyčnosť, viacjazyčnosť a myslím si, že na, toto, na tomto parlamentu vždy veľmi záležalo aby takisto mohli prebiehať e, pretože vieme, že prebiehajú rokovania v komisii, v komisii aj v iných eh, generálnych riaditeľstvách, že to všetko beží len v angličtine, to je ešte znesiteľné, ale že to ide aj právo, aj u vás. A teraz tu ide o program Creative Europe. To sú programy, ktoré sú v oblasti kultúry, aby to bolo len v dispozícii v angličtine, francúzštine, nemčine, no ale kedy sa dá počítať s ostatnými jazykovými verziami, sa nedá povedať. A ten ďalší program, ktorý je pre médiá, ten už je len, má byť len po anglicky. Takže keď my sa v tejto veci toľko angažujeme aj pre rôzne malé firmy a podobne, ale myslím si, že to je trošku taká nespra- nesprávne určenie priorít a chcela by som naozaj veľmi vás o to požiadať, aby ste ešte posledný e, zvyšok vášho mandátu naozaj tlačili na to, aby čo najskôr boli pripravené usmernenia jednotlivých programov vo všetkých jazykových verziách, pretože je dôležité, aby občania v jednotlivých krajinách sa mohli naozaj informovať vo svojom jazyku, aké možnosti sú v rámci Erasmus Plus a Creative Europe a ešte v prípade Creative Europe človek má taký trošku dojem, že um, akoby nebolo dostatočne zohľadnené že na to, na čom sa zhodol parlament aj rada, pretože ten pojem európskej prírodnej hodnoty, na ktorú my sme pridávali veľkú dô, veľký dôraz, tak e, to sa iba jeden jediný krát vyskytuje v tomto dokumente a to by som povedala, že Mm, to sa budem, to budem musieť ešte preskúmať, že to, na čom sa my všetci zhodneme, aby e, sa to naozaj potom aj prejavilo v tom programe. Mm, ďakujem pekne. Teraz Marie Teres. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Euh, euh, madame la Commissaire, je voudrais d'abord vous remercier de, du soutien. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pani komisárka, chcela by som vám poďakovať eh, za podporu, ktorú ste ukázali nám všetkým. Takisto by som chcela poďakovať aj Doris za to, že predseda tomuto výboru. Sú tu dve veci, teda vzdelávanie a kultúra. Najprv kultúra, som veľmi rada, že tú prácu, ktorú sme odviedli, E, viedla k tomu, že členské štáty si uvedomili potenciál, ktorý obsahuje kultúra. Pre všetkým vo Francúzsku e, správa pre výbor kultúry aj vláda upozornili na čísla, ktoré nikto nemôže spochybniť a ktoré zdôrazňujú tento hospodársky potenciál. Uvedomujeme si, že kultúra nie je vyhradená len pre akúsi elitu a nie len sama pre seba, ale že má naozaj vplyv na tvorbu pracovných príležitostí, pre všetkým pre mladých ľudí. A tu by som sa chcela poďakovať za to, čo tu zaznelo aj za to, že to teda má príznam ekonomický, ale aj význam v oblasti dôvery. Chcel by som hovoriť o transatlantickej zmluve. Viete, aký boj sme zvádzali pre tzv. európsku kultúrnu výnimku audiovízie a kultúru, tak aby to bolo vyňaté z týchto dohôd. Uh, E, so Spojenými štátmi. Chcela by som si vypočuť váš názor. Máme málo informácií o tom, ako prebiehajú rokovania ohľadom tejto zmluvy ako komisia plánuje ďalej viesť tieto diskusie, vedia, že stratégia komisia nie je v súlade so stanoviskom Európskeho parlamentu E, pre nás je veľmi dôležitá táto kultúrna výnimka. Akú záruku nám dáte, že členské Spojené štáty sa nevrátia k tejto téme počas rokovaní? To je pre nás veľmi, veľmi dôležité. Druhý aspekt v oblasti kultúry to je DPH služby cez internet. E, viete, že chceme, aby to ostala nižšia e, DPH sádzba Eh, európska legislatíva umožňuje takéto výnimky a teda chcem vedieť, aký je váš názor, ako vyzerajú rokovania a či Európska komisia predloží návrh o zníženej sadzbe DPH v blízkej budúcnosti potom čo spraví samozrejme eh, hodnotenie dopadov, ako vyzerajú úvahy komisie v oblasti kultúry. A teraz, čo sa týka školstva, tu úplne súhlasím s vašou analýzou, potrebujeme dobrú kompetenciu, do, dobrú kombináciu zručnosti a spôsobilosti, inovácie, mobilita. E, vo februári mm, e, ľudia vo Švajčiarsku spochybnili v referende v oblasti politiky migrácie Švajčiarska spochybnili voľný pohyb občanov medzi EÚ a Švajčiarskom. Mm, budeme to musieť znova prenegociovať otázku mobility, aké je stanovisko komisie v tejto oblasti. To sú boli moje otázky. Ďakujem. Santiago Fisas et après on donne la chance ešte Santiago. A potom bude pokračovať samozrejme aj ďalších, ale po zopár vystúpeniach dáme šancu e, pani komisárke vystúpiť Santiago. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Takisto ďakujem aj pani komisárke. Andrew Liza, informácie, ktoré nám poskytla. Osobite by som vám chcela zablahoželať eh, ku všetkej vašej práci za posledných 5 eh, rokov, teda pre nás to bolo, bolo 5 rokov. A aj za to, že za každým, keď sme to potrebovali, vždy ste boli ochotná prísť medzi nás, vypočuť si nás. Takisto by som vám chcel zabahožovať eh, k tomu, že sa vám podarilo dosiahnuť rozšírenie rozpočtu alebo zvýšenie rozpočtu, keď všetci vieme, aké je to náročné v týchto krízových časoch. My máme Um, svoje skúsenosti z hľadiska tohto rozpočtu. Chcel by som sa dotknúť otázky športu. Um, bolo veľmi dôležité počas um, tohto legislatívneho obdobia venovať sa otázkam športu a to nie len v činnosti nášho výboru, ale takisto vy ste takisto venovali tejto otázke veľkú, veľký dôraz. E, správa, ktorú sme prijali tu veľkou väčšinou, e, dúfam, že nezostane len niekde v zásuvke, aj keď to nie je legislatívna správa, ale bolo by dobre, keby sa implementovala. A napokon, to by som vedieť, že čo sa stalo s Európskym týždňom športu, vecou, o ktorých sme diskutovali. Myslím, že malo byť nejaké veľké stretnutie v júni so všetkými zúčastnenými stranami Chcel by som vedieť ako je, aká je situácia v týchto otázkach. Teraz sa hlásila Helga Trupel a potom prejdeme prvým odpovediam. Ďakujem pekne, Doris. Ďakujem aj pani komisárke Vasiliu za vystúpenie a prehľad. Pokiaľ ide o Creative Europe, pamätáte sa, že mali sme eh, diskusie na tému, aká je nová štruktúra medzi Mediadesk a kultúrnymi kontaktnými miestami. Chcela by som sa spýtať, že aká je súčasná situácia, lebo nám záleží na vizibilite, na viditeľnosti jednotlivých programov a musíme od seba rozlíšiť to Mediades a um, tie kontaktné miesta. Takže chcela by som vedieť, ako, aká je situácia, čo očakávate v tejto oblasti. Potom druhá otázka. Uh, Počas tohto obdobia sme pripravovali aj koncepciu o vonkajších vzťahov v oblasti kultúry. Budeme mať v apríli konferenciu, ale mňa by veľmi zaujímalo, akú máte vy koncepciu a čo vy očakávate v oblasti politiky e, z hľadiska externej úlohy kultúry. A preto by som bola rada, keby ste sa trošku viac tomuto venovali. Andrula E, naša kolegyňa musí ísť do výboru hlasovať e, a chce položiť otázku, tak dáme jej šancu. Ďakujem pekne, pani predsednícka. Hlasujeme e, v podstate o spálení rozpočtu výboru, takže sa tam musím vrátiť. Je to otázka, chcela by som upozorniť Európsku komisiu na to, že chceme rok 2017 venovať roku podnikateľstva, aby sme podporili takéhoto podnikateľského ducha u mladých ako, ako prostriedok, ako praktické opatrenie v boji proti nezamestnanosti mládeže a teda v oblasti školstva vzdelávanie zohráva veľmi dôležitú úlohu v tejto veci. Čo si myslíte o tomto návrhu, že by rok 2017 sa stal Európskym rokom podnikateľstva? Ďakujem. Odpoveď ti potom poskytneme neskôr, keďže musíš ísť hlasovať. Dobre? Mohla by som pána Leizie požiadať? budete rozprávať medzi sebou, poprosím vás, choďte sa rozprávať von. Takže Andrúva. Well, um, starting with translation. Čiže začnem od uh, prekladu. Nezabúdajme, že v týchto časoch, keď sa všetky programy prijímajú, je tu veľká úloha pre pre DJ Translation, pre, pre, pre preklad a nie je to uh, také jednoduché, keďže musia prekladať veľké objemy prekladov, dokumentov, lebo to nie sú len naše texty, tam je Citizens program, je to Horizon 2020, je x programov. A riaditeľstvo pre preklady musí toto všetko prekladať naraz lebo boli prijaté v daraz. Ale dovolte, aby som vám povedala niečo o našom programe. Poprvé, prvý výzva na návrhy v rámci Erasmus Plus bola vo všetkých e, úradných jazykoch a webová stránka e, Erasmu je tiež online vo všetkých e, úradných jazykoch. A problém my sme, bol v tom, že my sme všet, poskytli inštrukcie všetkým národným agentúram, aby vysvetlovali všetkým, ktorí mali záujem, aby im vysvetlili v ich e, jazykoch. Avšak problém s e, týmto dlhým dokumentom, to je do, prívodný dokument, to je 300 strán, len tento dokument plus ostatné, takže pracuje sa na tom. Áno, dokončili sme mm, anglickú, nemeckú a francúzsku verzie. Ostatné sú rozpracovanom stave. Pracuje sa na nich a dúfame, že bude k dispozícii preklad vo všetkých jazykoch. To nie je preto, že by sme nejakým spôsobom podkopávali alebo nedostatočne si vážili dôraz tej, či, toho či oného jazyka, ale je to otázka jednoducho kapacít a počtu osôb, ktoré máme a došlo k škrtom, tak e, sme museli aj my znižiť na to rozpočet, takže potom máme ešte ďalšie dohody, obchodné dohody, jednoducho množstvo dokumentov zároveň. Takže nekritizujme prácu DG Translation, pretože naozaj e, robia, čo sa dá. Často aj v rámci nehumánnych kritérií. pokiaľ ide o pridanú hodnotu v programe Creative Europe. Ja si myslím, že v programe existuje množstvo miest, ktoré poukazujú na pridanú hodnotu Európy a dovolte, aby som poukázala na cezhraničnú spoluprácu medzi členskými štátmi. Toto je pridaná hodnota sama o sebe, pretože nejakým iným spôsobom nemôžu odborníci v oblasti um, umenia spolupracovať s kolegami, ktorí pri, pripravia dvo, výsledok, ktorý je takýto dôležitý pre Európu a verím, že to ľudia ocenia. Teraz ekonomický dopad kultúry. Myslím, že treba chápať e, aj to, osobitne počas krízy, Dovoľte, aby som povedala, že pred e, asi mesiacom som e, iniciovala projekt v rámci spoločného výskumného centra, kde vykonávame e, kontinuálny výskum, aby sme dokázali hod- hodnotu kultúry v našich ekonomikách a tom, aký má dopad na naše komunity a hospodárstvo pretože tvorcovia politiky musia mať dôkaz, e, aby mohli podporiť tieto investície do kultúry. A preto sa tomuto budeme venovať už e, trvalo. E, teraz, pokiaľ ide o TTIP zmluvu a výnimka pre kultúru, viete, že ja to podporujem od začiatku. Bolo to vylúčené e, táto téma bola vylúčená Európskou radou a teraz moje e, služby, moje, riadite, moje riaditeľstvo sleduje celý čas rokovania. My nie sme súčasťou rokovacieho týmu, ale my sme tam stále prítomní a sledujeme rokovania tak, aby nejakým spôsobom priamo či nepriamo sa otázka kultúry nepriamo či priamo nevyskytla alebo nedostala do predmetu rokovaní. Ďalej, pokiaľ ide o Švajčiarsko, bolo to veľmi nešťastné, lebo my sme začali rokovať so švajčiarskými orgánmi v decembri. Avšak žiaľ kvôli referendu sme to museli prerušiť a očakávame vysvetlenie zo strany Švajčiarov aby sme mohli vidieť, akým spôsobom budeme môcť implementovať rozhodnutie re, referenda a či, sa tam, či naďalej môžeme, alebo ako môžeme spolupracovať so Švajčiarmi. To nebude mať vplyv na tento akademický rok. Týkalo sa to predchádzajúcich programov, takže to sa zatiaľ nedotklo. A teraz sme v procese očakávania Švajčerov, aby nám veci vysvetlili. Európsky týždeň športu tak aby e, si mohli vymieť osvedčené postupy, dobré návrhy, akým spôsobom by sme mohli organizovať toto najlepšie. My sme na disku, komisii o tom diskutovali a myslím, že 11. júna budeme mať veľkú konferenciu, kde všetky zúčastnené strany budú požiadané, aby vyjadrili svoje e, záväzky, lebo je dôležité, aby sme mali záväzok e, zúčastnených strán prvne ešte začneme s týždňom športu, ale náš plán je, že prvý týždeň športu by mal byť e, v septembri 2015. Teraz Media Desk my v členských štátoch vytvárame priestor v rámci e, Creative Europe, ale v mnohých členských štátoch sa rozhodli, že to budú mať e, oddelené, nespoločné, čiže budú mať mediálny priestor a Creative Europe. Ďalej, keď ide o podporu podnik podnikateľského ducha či podnikania. To je určite jedna zo zručností, ktorá je absolútne nevyhnutná pre mladých ľudí, lebo nerozvinutie podnikateľskej zručnosti nás oslabuje voči Američanom a Japoncom a musíme podporovať podnikateľského ducha od e, nízkeho veku, naučiť sa mladých, ako ísť do rizika. Pred to, že je tu taká, také nastavenie mysle, že nebudú úspešnými podnikateľmi a preto je treba mm, dokázať mladým, že podnikanie im môže priniesť e, dobré výsledky. Takže v rámci v roku pre podnikanie dosiahneme dobré prí príklady, aby sme mohli ukázať alebo poukázať na to, aké dôležité je, je, aký dôležitý je zmysel pre podnikanie a je treba začať učiť eh, podnikanie od eh, nízkeho veku až po terciárnu úroveň. A tie vonkajšie vzťahy v oblasti kultúry, ako ste spomínali, budeme mať eh, veľkú konferenciu pre vonkajšie vzťahy v kultúre. Úzko spolupracujeme aj s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť pretože my si myslíme, že mohli by sme vytvoriť eh, tu správne E, nastavenie u členských štátov, že je potrebné zahrnúť do vonkajších vzťahov aj kultúru. Máme na to aj expertnú skupinu, ktorá pripravila odporúčené pre členské štáty, hľadiska od toho, ako máme pokračovať ďalej. robili pilotný projekt s Čínou, ale to určite nie je jediný e, prípad. Pracujeme aj s Brazíliou napríklad a dúfam, že sa to stane trvalou vlastnosťou či trvalým jav, e, súčasťou našich vonkajších vzťahov v budúcnosti, teda kultúra. Ďakujem teraz pani Ferhajen. Tak. Ďakujem pekne za prehľad za ostatné roky a iniciatívy o kultúrnom sektore. Ja mám k dvom veciam ešte otázku. A poprvé otázka vzdelávania minulých rokoch, eh, kedy sme sa dozvedeli, že mnohí, mnohí mladí nedokážu nájsť pracovné miesto a my sa musíme intenzívne zamýšľať nad tým, akými opatreniami eh, vytvoríme perspektívu pre mládež. Vy ste hovorili o posilnom sekundárnom eh, vzdelávaní a vysokoškolskom vzdelávaní a pre ja by som sa ešte rada spýtala, čo komisia či zamýšľa, zamýšľa silnejšie podporovať duálny systém vzdelávania. No a Nož, viete, v budúcnosti stanovať isté limity. Hovoríme momentálne o balíčku telekomunikácií. No a ja som si všimla, že kultúrne záujmy e, z hľadiska kultúrnych aspektov nemali až taký vplyv na túto tému. No a mňa by zaujímalo, aby e, komisia e, viac zohľadnila vplyv aj na kultúrny, kultúrny sektor a a ako zamýšľate v budúcnosti, ako sa budú stanovovať nejaké limity z hľadiska kultúry a obsahu. No a druhá vec, my sme prijeli dve správy o audiovizuálnom sektore, Petra Kamerevert a ja. No a to sa tiež týka telekomunikačného balíčka. V súčasnosti prebiehajú konzultácie k tejto zelenej knihe komisie. No a No a ja by som sa chcela spýtať na vaše stanovisko, ako vaše generálne riaditeľstvo sa postaví do rokovania. Ďakujem pekne. Emma Clarkin. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som vám chcela poďakovať za vašu spoluprácu za ostatných 5 rokov a vaše snahy streamlinovať našu prácu a spôsob financovania a dúfam, že to priniesie ovocie nadchádzajúcich 5 rokoch. Ja by som tiež chcela zdôrazniť, že je veľmi dôležité a myslím, že my sme ten výbor, ktorý sa zaoberá mládežou a sme hlasom mládež, no a je dôležité, aby sme, aby dôraz našej práci stále bol na mládeži, takže som veľmi rada, že to bude podporovať. No a mne tu ešte stále chýba dôraz na odbornú prípravu, hovoríme o vyššom vzdelaní a e, vysokoškolských inštitúciách, ale myslím, e, že množstvo pracovných miest, ktorým treba privízať hodnotu pre mládež a e, treba hľadať spôsoby, ako to podporovať. Odborná príprava, skutné vzdelávanie. Ja chcem tiež zvýrazniť prepojenie s digitálnou agendou a aká dôležitá je úloha širokopásmového pripojenia to bude také dôležité pre e, spoločnosť e, v celej EÚ a hlavne pre mládež kvôli vzdelávaniu a e, možnostiam online podnikania a ako budeme pokračovať v tejto agende. No a, no a ja myslím, že opozícia proti navyšovaniu rozpočtu, pretože som konzervatívec Brit- Veľkej Británie, je známa, ale uh, sme že rozpočet je dôležitý v tejto oblasti tak, aby neustále pridával, prinášal pridanú hodnotu. Takže ja sa chcem spýtať, ako môžeme neustále hodnotiť uh, hodnotu týchto programov, uh, len preto, že existujú, pretože existujú, treba ich stále testovať a eh, tom, či, či prinášajú tie výsledky, ktoré čakáme. No a príklad vynikajúceho využitia je podpora kreatívnych, kreatívneho priemyslu. Možnite podporovať napríklad filmový priemysel. No a tam sa vracia hodnota naspäť do hospodárstva a podporuje to našich mladých podnikateľov. Takže mohli by sme v budúcnosti hľadať spôsoby, ako opakovať takéto investície na podporu našej mládeže. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Ema. Pani Paliadeli. Ďakujem pekne. No, dostanete slovo po pani Paliadeli ste sa prihlásili neskôr ako pani Paliadeli. Ja postupujem veľmi korektne, nebojte sa. Dobre, ja vás všetkých vidím. Takže, pani Paliadeli, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani Vasiliu, ďakujem, že ste prišli. Ďakujeme vám za to, že ste zhrnuli, čo sa, čo generálne riaditeľstvo, ktorému predsedáte, prinieslo nuša. Skutočne spolupráca medzi oboma inštitúciami bola vynikajúca, to treba spomenúť a to nehovorím len preto, že sme obe z rovnakej krajiny. Ja som chcela ešte pripomenúť, že sa objavili isté problémy, výbor pre kultúru s istými témami. My sme už takmer posadnutí, ako Európa chceme neustále podporovať subsidiaritu, aj humanitné vedy. S pani Kosta a sme boli aj za Horizont, Kreatívnu Európu. My sme sa snažili presadiť tam aj kultúrne dedictvo ako sektor, kde dôležité podnikanie, tieto programy a obnova. Ďalej univerzitné štúdia a tak ďalej. To všetko chceme podporovať. No aj napriek tomu by som chcela povedať, že to, čo ste teraz oznámili o iniciatívach pre program, tak sa to presne volalo, pre kultúrne dedičstvo, to je skutočne mimoriadne dôležité, aby to ďalej existovalo, aby to prebral Európsky parlament v ďalšom, v ďalšom eh, volebnom období. Už treba konštatovať, že nemáme nejakú komplexnú politiku, politiku, ktorá nezaručuje len ochranu a podporu kultúrneho detictva aj pre turizmus, ale skutočne výskumné a vedecké aspekty. To je tiež veľmi dôležité. Sú tu rôzne aplikácie, technológie, spracovanie dedičstva. No myslím, že Európa musí mať aj takúto iniciatívu, možno to by bolo pekné, možno máte dodatočné informácie, za to by sme boli ďační. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pán Takula. Ďakujem pekne, Milá Doris. Neviem, aký výraz si, čo si vyčítala z mojej tváre, avšak eh, my sme hovorili len o tom, kto sa viac poďakoval, ale celkom eh, stručne, no ešte s Martinom som o tom hovoril. To boli medzi nami bilaterálne rozhovory, tak povediac. Ja by som chcel e, komisárke poďakovať za ostatné roky, odvedla vynikajúcu prácu. Dalo by sa povedať, že pani komisárka Doris spolu odviedli vynikajúcu prácu Erasmus+. Plus. Je dôležitý program. Je to prejav našej sily. Rozpočet bol znížený. Aj napriek tomu sme toto odviedli to skutočne je obrovský e, výkon. No a ukazuje to, že vy na komisii a v parlamente e, ste dokázali presvedčiť ostatných o tom, že je dôležité investovať do výskumu a vedy aj v takých podmienkach ťažkej hospodárskej krízy. Takže ďakujem veľmi pekne. Aj ostatné programy sú dobré, ale tento program je v každom prípade taký klenot. Vzdelávanie a kultúra to je výzva tematická pre komisárku a ja by som rád pokračoval v tomto výbore. Pred 5 rokmi, keď som začal, som vo Fínsku počul, že ja pracuje v výbore pre kultúru Mhm, mhm. a ako sa inak máš, a, a dajú si ti dobre, no už to som vtedy počul, ale teraz počúvam, že mnohí s kolegov vo Fínsku poskytovali intervia a rozhovory a povedali, že jeden z najlepších výsledkov parlamentu boli výsledky Erasmus+, a kultúrny sektor. Čiže pred pár rokmi som bol ešte pred výsmechu a teraz sa uznávajú, že tieto výsledky sú dôležité. Takže ja mám názor, že kultúra a vzdelávanie nemôžu byť podceňované. Netreba podceňovanie ani metódu otvorenej koordinácie. Práca a metóda otvorenej koordinácie musí pokračovať aj do budúcnosti No a týchto slovách vďaky e, by sme sa mohli pozrieť do budúcnosti s myšlienkou, že keď vo výbore aj po voľbách budeme, e, dúfam, že budem pracovať v tomto výbore, ja tom však to dúfam, a na tom pracujem. No a hm, tu by sa dala položiť otázka, aké sú tri najdôležitejšie záležitosti, ktorým sme sa mali venovať v ďalšom období, e, keď vy ako komisárka nebudete ďalej pokračovať, čo očakávate od nového komisára alebo komisárky, do čoho treba investovať. Programy už bežia, ale čo sú pre vás tri najdôležitejšie priority? No a ešte k športu. Šport má vlastnú rozpočtovú líniu a je tu veľký potenciál pre zdravie, pohyb. Novšia, rád by som položil otázku, aké konkrétne opatrenia sa dajú prijať s členskými štátmi, potrebujeme nové podnety, možno vy máte nejaké návrhy, No už, eh, to je z mojej strany všetko. Ďakujem pekne, predsednička. A ďakujem pekne, pani komisárka, za dobrú spoluprácu. Dúfam, že táto spolupráca bude v budúcnosti nejakej podobe pokračovať. Ďakujem pekne, Hanu. Keď ešte raz pôjdem do Laponska, vy ste, ja budem eh, potrebovať. Ďakujem. Pán Lokegár, nech sa páči. Ďakujem pekne. No, väčšina vecí, ktoré som chcel povedať, už bola povedaná, tak budem stručný. A samozrejme, ja by som chcel poďakovať komisárke za vynikajúcu prácu a vynikajúcu spoluprácu s nami. Myslím, že to, čo práve povedal Hano, by sme mali zdôrazniť jednu vec, mal by to byť Erasmus+, ako veľká reforma. Myslím, že je tu ten ustalý odkaz. No a keď ľudia eh, sa budú pozerať eh, späť na toto 5-ročné obdobie, tak jedna z veľkých reforiem bude Erasmus+. A že mám dodať, čo už povedal Hanu, že aj u nás eh, v Dánsku je to jedna z hlavných troch dosiahnutých výsledkov, o ktorých ľudia hovoria v súvislosti s EÚ, keď sa pozitívne vyjadrujú EÚ pretože niekedy sa pozitívne vyjadrujú. No a teraz sa prejdeme v budúcnosti, tak ako povedal Hanu. Ja by som bol tiež rád, rád by som položil otázku, tak ako vy. Ja by som chcel zdôrazniť úlohu kultúry v politike a pri vytváraní politiky. Dobrá otázka je, ako? Momentálne je tu istá dynamika, pretože tak my aj vy, ako aj vy na komisie e, máme úspech tým, že kultúra sa dostala na politickú agendu na najvyššom úrovni, na najvyšší úroveň v tejto období krízy. Takže dobrá otázka je samozrejme zaoberať sa ďalšími 5 rokmi, čo konkrétne urobiť. Ako pravdepodobne viete, máme mnohé iniciatívy. No a Videli sme chartu. No a projekt South eh, Europa, 10. výročie, pred dvoma týždňami v Berlíne. A myslím, že získali sme pozornosť verejnosti aj ľudí na najvyšších miestach politike. Takže čo sa dá urobiť na komisii v ďalšom období, aby tieto myšlienky sme zmenili na konkrétne opatrenia. Čiže to je moja otázka, moja obava. Takže ako teraz pokračovať pri budovaní týchto ďalších myšlienok a ako studový hlas kultúry bol vypočutý v konkrétnych otázkach v ďalšom období, čo sa dá urobiť, tak aby sme vybudovali tú myšlienku, aby hlas kultúry bol silnejší štruktúra EU. EÚ. Ďakujem pekne, to je moja otázka. Ďakujem pekne, Martin. A teraz sa eh, kolegyňa Kosta, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za skutočne veľmi zaujímavé informácie, ktoré sme dostali od komisárky, aj za ostatné, o činnosti ostatných rokov. Viem, že máte vizionárske schopnosti a voči parlamentu ste boli vždy veľmi otvorená, ochotná počúvať naše návrhy a podnety, aj keď sme sa vyjadrovali kriticky. Myslím, že ale sa nám podarilo veľmi dobre nájsť veľmi dobré formy spolupráce, no, výsledky, a sa o tom hovoria. No a ďakujem aj našej predsedníčke za vynikajúcu prácu, aj angažovanosť a aj tú iróniu, ktorú niekedy preukázala. No a rád by som zdôraznila nasledujúce veci. Keď sa týka perspektív, vy ste hovorili o dosiahnutých pokrokoch, hlavne v oblasti e, vzdelávania. No a aj v budúcnosti treba dávať pozor na to. Veci nie sú samozrejme nie je hm, vždy dáme, kultúra je ešte no a treba poukazovať na to, čo sme, že v minulosti nošia, čo sa robilo, dôležité ciele, no a čo sa to v jazračnom plánovaní kolegyňa Paliadeli upozornila na to, že to bolo vďaka našej práci s pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré sme my predložili, sa nám podarilo, že Horizon 2020 ukázal aj na kultúru, na kultúrne dedičstvo, manistický dedičstvo a tak ďalej. No a okrem toho sa nám podarilo v prípade, alebo je ľúto, že eh, v prípade štruktúrálnych fondov vôbec sa nespomenulo, nehovoril o kultúre, ale vďaka našej práci je to možné. na no a ďalej ste veľmi dôležitý list poslali ministrom pre rozvoj. Bolo by dobré napísať o ministrom zodpovedným za výskum a vedu. A ďalší dôležitý aspekt, rozvoj vidieka, tam tiež treba e, uznať hodnotu kultúrnych služieb. Pre mňa je dôležité a je dôležité, že sa nám podarilo Ehm, dať kultúre horizontálnu hodnotu. Že to nie je len vertikálny sektor. A teraz otázka o aplikácii Creative Europe. Kolegyňa Trupel už o tom hovorila. Je tu jeden dôležitý bod. Bez ohľadu na rozhodnutie príslušnej krajine. No, je dôležité, aby bola ochota rokovať s rôznymi partnermi, pretože osobitné kompetencie tie musia byť viditeľné vzhľadom na rozhodnutie, ale je tu dôležitý bod, kde ide o aplikáciu Creative Europe, indikátory totiž. Komisia musí do júna 2015, myslím, vypracovať indikátory pre sektor kultúry a tvorivého priemyslu Myslím, že je to dôležité v audiovizuálnej oblasti. Tam už je to zakotvené, ale my máme ešte tú slabinu, pretože tie indikátory nie sú stanovené, preto ich treba definovať. No a to, čo ste povedali o iniciatívach ku kultúrnemu dedictvu, to je podľa mňa veľmi zaujímavé aj z ohľadu na talianské predsedníctvo, ktoré chce dať tomuto veľký priestor. No a teším sa na to, čo ste povedali. Ďakujem pekne, pani Silva. A poslednou rečničkou je pani Bena Rapatu, nech sa páči. Prezident. Ďakujem pekne, pani predsednička. Hodne už povedali kolegovia, takže nebudem to opakovať. Chcela by som sa vyjadriť k otázke, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá a blízka môjmu srdcu. Ide, jedná sa pre výbor kultúry a výbor pre zamestnanosť. Otázka mládeže. Sme desi na rozcesti. Vieme, že ten európsky projekt nie celkom e, dobre vnímaní, sú mladí a aj mladí dnes hovoria, že Európa nič neprináša. A tejto otázke mládeže, myslím si, že tu je jedna vec veľmi dôležitá, to je záruka mládeže. Uh, to je niečo, čo je dané, ale je to iba projekt. Je to, je to záväzok pre štáty dať mladým e, zamestnanie alebo ďalšie vzdelávanie, nejaké riešenie. Ja by som chcela vedieť, pretože sa to týka aj nášho výboru, čo sa týka sektoru kultúry, médií, vzdelávania, ako zabezpečíme to, ako umožníme nájsť návrhy a riešenia preto, aby táto záruka mládeže neostala iba nejakým oficiálnym projektom, utopiou, ale sa stala realitou. A ako zabezpečiť to, aby tieto riešenia ne boli v podstate iba riešeniami, ktoré nezohľadnia e, práve tento hospodársky sektor vzdelávania a kultúry. Ďakujem pekne a ja mám otázočku. Mám takú veľmi praktickú otázku. Už sme hovorili o športe a chceme, aby sme, že nechceme, v texte sa hovorí, že nechceme podporovať nejaké ročné aktivity. E, aby neboli jednoročné aktivity, ale každé napríklad dva roky, ako je napríklad e, e, špeciálna olimpiáda, nie paralympiáda, ale tá špeciálna e, olimpiáda, tá je každé dva roky a tam je to máme to chápať ako nejaký e, zákaz, že e, udalosti, ktoré sa opakujú každý rok, sa podporovať nebudú. Pre nás je to dôležitá otázka, lebo e, rok každoročne je, každý, je ročné a dvojročné je dvojročné. Tak sa takúto praktickú otázku som chcela položiť. I was very pleased. Um, veľmi ma potešilo to, že ste mnohí z vás hovorili o otázkach mládeže a nezamestnanosti mládeže. Áno, samozrejme, to je tá najväčšia výzva, najväčší problém. A musím vás uistiť, že ako ja, tak aj s komisárom Andorom, aj s predsedom komisie Barosom sme to naozaj si stanovili ako jednu z hlavných priorít. Ako sa popasovať s touto najväčšou výzvou nezamestnanosti mládeže, záruka mladých, to je samozrejme veľmi dobrý nástroj. Je to nástroj, ktorý má umožniť mladým ľuďom nájsť prácu alebo pokračovať v vzdelávaní alebo e, odbornej príprave. Požiadali sme všetky členské štáty, ako viete, do konca minulého roka, aby predložili plán implementácie záruky mládeže. A musím povedať, že tak spravili. Tieto plány naši kolegovia skontrolovali a teraz sa snažíme podporovať členské štáty v tom, aby začali tieto plány uplatňovať v praxi. Samozrejme máme 6 miliard eur v rozpočte na 7 rokov v rámci viacročného finančného rámca, ale rozhodli sme sa, že tieto finančné prostriedky dáme členským štátom tým, ktoré v podstate ich môžu čerpať v rámci záruky pre mládež, že im to dáme v rámci prvého a druhého roka. Čiže to začína v roku 2014 a 2015. Dostanú to, na čo majú nárok, sumu, na ktorú majú nárok, aby mohli zrealizovať túto záruku pre mládež. Ale záruka pre mládež to nie je všetko. Ako som povedala predtým, máme alianciu pre učňovskú odbornú prípravu, pretože veľmi často mladí, ktorí sú nezamestnaní, nemajú žiadne zručnosti, sú nekvalifikovaní a teda chceme im dať kvalifikáciu a prax, tak aby si ľahšie našli prácu. Toto je prepojené s našimi snahami duálneho systému vzdelávania. V každom prípade duálny systém vzdelávania sa osvedčil a snažíme sa pozbudzovať členské štáty na juhu Európy, ktoré nemajú e, takúto odbornú prípravu, učňovskú prípravu, aby vytvorili partnerstva s takými krajinami, kde úspešné systémy učňovskej prípravy sú, ja neviem, Nemecko, Rakúsko, Dánsko a ďalší. Aby sa navzájom členské štáty od seba učili. A samozrejme ich vyzývame aj v tom, aby využili Európsky sociálny fond a posilnili svoje systémy odbornej prípravy a učňovskej prípravy. Zároveň podporujeme podniky v tom, aby sa zaviazali na to, že budú vytvárať učňovské, kvalitné učňovské miesta. Táto aliancia pre učňovskú odbornú prípravu podľa nás spája všetkých aktérov, tak aby spolupracovali a dávali viac učňovských miest a kvalitnejších učňovských miest. Takto by sme mali pomôcť mladým. Samozrejme z krátkodobého hľadiska, ale aj z dlhodobého hľadiska vzdelávanie má dôležitú úlohu, ktorú musí zohrať pri to má byť dala mladým ľuďom, dal mladým ľuďom e, zručnosti a prax, ktorú potrebujú nielen do života, ale aj preto, aby si našli prácu. A preto kladieme dôraz nie iba na vysoké školstvo, ale na rôzne úrovne e, školstva. Zabudla som spomenúť našu iniciatívu pre predškolskú prípravu, pretože tam sa vlastne kladú základy pre následné vzdelávanie detí. A vieme z výsledkov PISA, že je tu úzka korelácia, je tu veľmi tesné prepojenie medzi tým, čo deti zažijú, pretože tie deti, ktoré majú predškolskú prípravu dlhšiu ako jeden rok, majú potom v škole lepšie výsledky. Takže jednoznačne tá korelácia tam existuje a je silná. Ide o to, že nové technológie by nemali podrývať naše princípy. Hovoríme napríklad, že každý tvorca musí za svoje dielo mať odmenu, pretože sa nemôžeme spoliehať iba na digitálnu technológiu, ak nemáme kvalitu obsahu. Čiže úzko spolupracujeme s komisárom Barnierom a komisárkou Krúzovou aby sme našli vyvážené riešenie. Pretože ja samozrejme, mne ide o to, aby som zachovali princípy, ktoré všetci chceme. Princípy pre tvorcov. A oni majú iné obavy samozrejme, ale musíme nájsť vyvážené riešenia. A chcela by som vás odkázať na veľmi dobrý spôsob, to sú tie licencie pre Európu, ktoré sme vytvorili spolu, tri, traja komisári spoločne. Uh, Máme rôzne pracovné skupiny, ktoré zvažovali rôzne aspekty digitálnej agendy a kultúrneho obsahu. A máme konkrétne výsledky. Nie je to samozrejme perfektný výsledok rokovanie, interakcie medzi aktérmi, ale určité výsledky pozitívne máme a tie svedčia o tom, že ak existuje úzka spolupráca medzi všetkými aktérmi, môžeme využiť digitálne technológie a zároveň zachovať európske princípy, ktoré sú pre nás také dôležité. Áno, naše programy sa stále priebežne hodnotia, pretože nemôžeme povedať, že dobre, teraz máme program Erasmus Plus alebo Kreatívna Európa a týmto končí musíme stále zabezpečovať to, že projekty, ktoré schválime, sa realizuje efektívnym a účinným spôsobom. A na to máme hodnotenie, jednak interné, ako aj e, externé, tak aby sme mali dôkazy o hodnote daných projektov. Napríklad predtým, ako sme prijali nové programy, sme mali veľmi extenzívnu externú evaluáciu programov, aby sme vedeli, čo funguje a čo nefunguje. A preto sme zracionálnili tie aktivity, ktoré navrhujeme v rámci nových programov, práve preto, aby sme zohľadnili výsledky hodnotenia tých externých hodnotiteľov, ktorým sme zadali túto úlohu externe. Investovanie do školstva, do vzdelávania. Chcem vám pripomenúť, že v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny, ktoré príjmame každý rok, príjma ich komisia a potom je to schvalované na Európskej rade, vždy, vždy odporúčame, že je potrebné investovať do vzdelávania, pretože aj v časoch krízy je potrebné investovať do vzdelávania. Ale dôležitejšie je ešte to, že musíme rozumne investovať. Pretože veľmi často e, členské štáty investujú veľa do vzdelávania, ale výsledky sú zlé. Čiže musíme spolupracovať, aby na jednej strane sme podporili členské štáty v tom, aby nekratili rozpočet na vzdelávanie a školstvo, ale na druhej strane, aby sme ich e, pritlačili k tomu, aby sa zamerali na tie svoje slabiny. A preto z 28 členských štátov, z toho, čo si pamätám naposledy, 18 členských štátov malo v odporúčaniach odporúčania aj v oblasti vzdelávania a školstva. A preto som povedala, že pri tvorbe našich politík v centre tvorby našich politik stojí práve aj vzdelávanie. Pán Takula sa ma opýtal, aké by som mala priority v oblasti kultúry na druhé obdobie komisie. Mám ich veľa, ale začnem s kultúrnym dedičstvom. Už som to povedala a tým pádom odpovedám aj pani pariadeli. Kultúrne dedičstvo z tých skúseností, ktoré mám za posledné 4-5 rokov, E, tie skúsenosti svedčia o tom, ako dôležité je to, aby ľudia si viac vážili kultúrne dedičstvo. Ako veľmi to súvisí s rozvojom miest, regionov aj celých krajín. A preto som sa rozhodla, že ešte skôr ako skončí môj mandát, vydám oznámenie o kultúrnom dedičstve. Práve preto, aby som vyzvala členské štáty a zainteresoval strany na serióznu diskusiu o tom, ako môžeme viac zhodnotiť európske dedičstvo, kultúrne dedičstvo, v, aby sme si ešte viac vážili kultúrnu rôznorodosť. Druhou prioritou je mať dôkazy o tom, ako kultúrne ako priemysel kultúry a tvorivý priemysel má dopad, hospodársky dopad na Európu, pretože veľmi často o tom hovoríme. Ale každý členský štát má svoj spôsob hodnotenia dopadu kultúry. Takže s Eurostatom pripravujeme spoločné definície toho, čo je podľa nás kultúrne a tvorivé odvetvie, čiže aby sme vedeli a hovorili o tom istom. Hm. A ďalej robíme spoločnými výskumnými centrami ďalší prieskum toho, aby sme dostali informácie a tieto dôkazy potom mohli poskytnúť členským štátom. A bola by som rada, aby európsky film, filmový priemysel predbehol americký filmový priemysel. Ešte stále zaostávame Napriek podpore, ktorú dávame filmovému priemyslu, stále zaostávame. A niečo, čo je môjmu srdcu veľmi blízke, to je v podstate gramotnosť v oblasti médií a filmu. Zúčastnila som sa v Amsterdame obrovského podujatia o gramotnosti v oblasti médií a filmu. Mm, kinematografie a naozaj sa mi páčili niektoré projekty, ktoré sa robia v tejto veci. Hovorila som s predsedom Rady pre vzdelávanie z Grécka a na najbližšej rade pre školstvo a vzdelávanie e, budú prizvaní ľudia, ktorí zabezpečujú túto gramotnosť v oblasti médií a kinematografie v Spojenom kráľovstve začali e, s určitým počtom škôl, 27, a teraz to organizujú ako pravidelné týždňové podujatie vo viac ako 30 tisíc školách e v Spojenom kráľovstve, takže je to dobrý spôsob, ako sa podeliť o osvedčené postupy a ako pozbudiť iné členské štáty, aby robili niečo podobné. Viem, že aj v Nemecku Pán Vilvander sa veľmi zaujímal o túto vec, pán minister. A chceme to podporovať, pretože ak začnete s prípravou mladých ľudí zo skorého veku, aby cenili si hodnoty a kvalitu európskej kinematografie, tak som presvedčená o tom, že sa nám neskôr podarí e, dosiahnuť zmenu, reálnu zmenu. Pán Logit, viem, že Spolu aj s Doris všetci pracujeme e, na v podstate tej novom spôsobe, ako komunikovať Európe. Nestačí mať nejakých 5-6 podujatí Európe. Musíme z toho spraviť niečo pravidelné. A všade, kde idem, tak vyzývam partnerov, aby organizovali takéto podujatia. Nemusí to nutne byť nejaká osobnosť a e, nemusia v toho zúčastniť vrcholí štátni predstavitelia, ale takýto dialog, takýto konverzácia s občanmi je jednoducho nutná. A takisto som chcela, alebo vyzývam aj umelcov, ľudí, ktorí pracujú v oblasti kultúry, aby hovorili viac nahlas. E, počujeme od nich iba keď je nejaký problém. Viem, že je to veľmi dôležité, viem, že hovorili o veľmi nahlas, keď sme sa snažili dosiahnuť kultúrnu výnimku z T-typu. Počuli sme o nich, keď, eh, alebo počuli sme ich hovoriť, keď mali strach z toho, že program pre média nebude. Ale jednoducho nehovoria o pozitívnych aspektoch a pozitívnej úlohe kultúry pre európsku identitu a európsku integráciu. Čiže ja by som bola radšej, a bola by som rada, aby hovorili aj oni viac. A všetci to uh, dlžíme, dlhujeme Európe. Musíme ľudí tlačiť na to, aby robili v tejto veci viac a viac hovorili o týchto veciach. Mm. Tie športové podujatia, ročné športové podujatia. Uh, výročné športové podujatia nie sú celkom mimo už ak si to dobre spomínam, tak ak je to viac, eh, ak to nie je každoročné, lebo viem, že už sme hovorili s ľuďmi, ale bude to, bude to na základe výberového konania. Hej? Čiže bude to iné. Nebude to grant z našej strany, lebo sa nám niečo páči. Budú musieť súťažiť a podľa toho malého rozpočtu, ktorý máme na nejaké konkrétne podujatie, tak potom tí, ktorí budú najlepší, dostanú tento rozpočet. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Pani komisárka, chcela by som doplniť na záver niečo povedať, pretože... Dobre, pôjdem sa, pozrieme sa do budúcnosti a poviem to po nemecky. Mnohí kolegovia vonkoncom nevedia, že my máme takisto nové riaditeľstvo pre Research Service, eh, teda výskumné služby a tieto výskumné služby vlastne overuje všetky programy z hľadiska pridanej hodnoty, že aký majú pridanú, akú majú pridanú hodnotu, európsku pridanú hodnotu a to z, ja som nevedela, že toto neexistuje a že aký je náklad za nie EU v rôznych oblastiach, títo na tom pracujú. Čiže e, keď sa budeme dívať na všetko, čo vychádza od nás e, aj od kolegov tohto oddelenia, e, ktoré som spomínala, tak vidíme, že sú tam veľké možnosti, aby sme mohli zistiť, že čo by sme mohli robiť lepšie. Takže ja teraz som tiež musím priznať, že to viem len tri týždne, že existuje ta, ta, takáto, takéto riaditeľstvo. Po druhé, som predtým zabudla povedať, že komisia takisto robí aj veci, o ktorých, na ktorých e, jednak sa vonkoncom nezúčastňujeme, ale aj také, pri ktorých sa zúčastňujeme, ako napríklad v prípade rozdávania Európskej ceny za literatúru. To je e, úžasné. Každý rok 12 e, až 13 krajín je požiadaných, aby vymenovali svojho aureáta a potom tu je z najkrajších divadiel, potom sa tieto ceny odovzdávajú a komisárka vždy bola ochotná podporiť eh, výbor, takže, ale ja viem, že napokon nikdy nebol parlament do tohto zapojený a predtým a vy ste naozaj v tomto bola iná, to by som chcela teraz počiarknúť. Takisto by som chcela povedať, že máme aj veľkú silnú podporu množstvo festivalov, ktoré v Európe máme a to je veľmi veľmi dobre, ale ja by som si takisto prijala, keby komisia v budúcnosti e, sa tiež trošku pozrela aj smerom k divadlu. Nie k podpore mm, budov, ale aby trošku sme aj, máme tu cenu za literatúru, máme e, festivaly a trošku divadlo zaostáva, tak aby sme aj divadlu dali e, tú hodnotu, vždy, keď e, často hovoria, že jednoducho aby sa aj v budúcnosti tejto otázke mohlo, aby na tejto otázke mohlo pracovať jednoducho väčšej um, účasti divadiel. Ďalej bola tu myšlienka narrative bolo, boli tam pritom aj e, politici, zúčastnili sa toho aj e, šéfovia vlád, aj Baroso, bolo to tiež dôležité, ale myslím si, že treba e, tomu na tom pracovať ďalej, pretože existuje množstvo e, na, myšlienok či nápadov, ktoré by sme takisto mohli použiť e, v Európe. A e, A to, čo hovorila Andrula, čo sa týka filmu, že aký dôležitý je film, Európsky parlament už to dávno uznal. Máme tu cenu Lux, e, s touto cenou sa dá ísť e, kamkoľvek, dá sa využiť toto ako určitý nástroj, aby sa poukázalo na tom, aké sú problémy v Európe, o tom sa potom môže diskutovať. E, pre, keď sa pamätám na film filmy, ktoré tu boli, alebo tým e, cudzí či iní, keď si spomeniem na tento film, naozaj to boli vynimočné filmy, spolupracovalo sa spolu s e, televíznou stanicou Arte a tento film si potom sledovali e, niekoľko mesiacov, aj v školách môžeme premietať a máme komunikačné prostriedky, ktoré by sme nemali podceňovať a my naozaj e, mali by sme sa usilovať využiť všetky prostriedky. Takže ja si myslím, že tá naša cena, ktorú odozdávame, e, tá takisto je dôležité, aby aj sme zabezpečili pre zahraničné filmy aj e, titulky. Takže Ďakujem za spoluprácu, ktorú sme mali za posledných 5 rokov. Verím, že kolegovia, ktorí zostanú v tomto výbore, budú naďalej pracovať v tejto oblasti a budú eh, a, a takisto aj v, v, v vašej práci, že príde následovník, ktorý bude pokračovať e, v vašej úsilí. Chcela by som poďakovať ale aj vám, aj vašim spolupracovníkom za veľmi dobrú spoluprácu, aj za veľmi veľa pochopenia, ktoré ste nám e, venovali. Niekedy sme možno boli trošku um, akoby drzí, ale neboli by sme dostatočne e, diplomatickí, ale ja som sa na Balkáne naučila, že to, treba vždy povedať to, čo človek myslí, lebo inak to nejde, takže my sme tu tiež takí. E, tlmočníci mi takisto povedali, že pri vás sa vždy dobre pracuje, lebo pri vás sa dá e, aj dobre zasmiať. Um, dúfam, že ste aj teda netrpeli pri mne. Uh, vlastne sme spoločne dosiahli. Ďakujem aj všetkým kolegom, ktorí tu sú za veľmi dobrú spoluprácu a takisto prajem aj vám, aj vám, pani komisárka, za bolo by asi pekné, keby ste zostali ešte druhé ďalšie obdobie ako komisárka, ale myslím si, že kultúra to bola veľká vec ktorý ste sa venovali. Takže ďakujem pekne a týmto ukončujem aj diskusiu. Ehm, Teraz prejdeme k bodu rôzne. Nemáme nič. Hanu, môj vážený priateľ, ostatní sa dúfam pripoja. Once again. Bye. No, it's enough. Because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 Danke, Hanno. So, und jetzt haben wir unsere Koordinatoren. Ďakujem pekne a teraz máme schôzu koordinátorov, čiže každý, kto nie je koordinátorom, môže ísť. Och, Schätzchen, die Nebadalova hat dran gedacht. Er hat mir Blumen gebracht, die haben schon versteckelt.